so silnou európskou perspektívou a čakajú, že toto silné posolstvo z našej strany zajtra príde. Takže potlesk, veľmi srdečný a tým sa dostávame na koniec. Našej diskusie hlasovať sa bude zajtra. A teraz prejdeme k bodu programu. Je to správa pána Karasa. Ide o Bazilej 2, revízia smernice o kapitálových požiadavkách. Slovo dám pánovi Karasovi na 4 minútovi ako spravodajcovi. Bienvenue, monsieur le commissaire. Je vous en prie, monsieur Karas. Nech sa páči, pán Karas. Herr Kommissar, meine Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das... Pán kom, pani komisárka, dámy a páni. Európsky parlament eh, prostredníctvom tejto správy um, zaujíma e, jasný postoj k rokovaniam Bazilejského výboru a týmto reagujeme na otvorené otázky pre Európu a zároveň týmto predkladáme balíček požiadaviek pre komisiu. Ja Ďakujem všetkým tým spravodajcom, aj keď e, vo výbore bola táto správa schválená 38 hlasmi k nule, je napriek tomu potrebné predložiť 6 pozmeňujúcich návrhov. Ja ich predložím sám ako spravodajca. Tri pozmeňujúce návrhy sa vzťahujú na e, rokovania v bazilovskom výbore, ktorí sa samotní snažia túto situáciu aktualizovať a ďalšie tri sa týkajú koeficientu zadlženosti a štandardov likvidity. A ja mám dojem, že nie je dobré, aby automaticky po roku 2015 sa prešiel by koeficient zadlženosti pod prvý pilier, pretože je potrebné, aby predtým prebiehol proces evaluácie a vyhodnotenia. Po druhé, čo sa týka štandard likvidity, existujú ešte viaceré otvorené otázky. o ktorých sa bude teda musieť ešte hovoriť. A ja sa však, dámy a pani, trochu divím tým novým členským štátom, ktoré sú zastúpené v bazilejskom výbore, pretože vyhodnotili proces už ako uzavretý, pričom z nášho pohľadu zatiaľ neexistujú žiadne rovnaké podmienky medzi Európskou bankovou štruktúrou a americkou bankovou štruktúrou a takisto neexistujú ani rovnaké podmienky pre retail, retailové bankovníctvo, klasické bankovníctvo a investičné bankovníctvo. Zároveň nemáme ešte zatiaľ žiadnu definíciu likvidity k dispozícii. Dámy a páni, samozrejme aj kríza ukázala, že je potrebné zmeniť rámec a preto sa vlastne musíme touto otázkou zaoberať a predkladať návrhy. Ale zároveň kríza ukázala aj to, že mali sme tu hlavne krízu likvidity a nie krízu vlastného kapitálu, teda vlastného imania, aj keď potrebujeme navýšiť vlastné imanie. Um, keď sa pozrieme na Lehman Brothers, tak tam nemal, oni nemali problém s nedostatkom kapitálu. Z nášho pohľadu máme tuto otvorených ešte 5 otázok. Poprvé, neexistuje zatiaľ žiadna dopadová štúdia, ktorá by sa týkala dopadu súčasných súčasných čísel alebo súčasných výsledkov rokovania alebo súčasných či- výsledkov skúmania dopadov e, krízy na, Európsku, na, na hospodárstvo. Toto by som ešte chcel. E, takisto nemáme žiadne vyhodnotenie dopadov e, všetkých tých e, kumulatívnych e, účinkov, ako napríklad e, Bazilej 3 a všetky tie bankové záruky a zdaňovanie finančných transakcií a podobne. Po tretie, takisto tu neexistuje žiadna rovnosť medzi USA a EÚ. Nemáme tu napríklad zhodu alebo súlad v otázkach účtovných noriem E, po štvrté, neexistujú takisto ani rovné podmienky pre retailové a investičné bankovníctvo. A po piaté, pokiaľ ide o koeficient zadlženosti, tak nemáme dostatočnú definíciu štandardov likvidy, s ktorými by súhlasili aj Američania a tak ďalej. Takže tieto otázky je potrebné vyjasniť ešte predtým, než komisia predloží jasný návrh. A je nutné, aby sme teda dosiahli výsledky ešte pred zasadnutím samotného bazilejského výberu. Ďakujem, pán spravodajca, a slovo dávam pánovi Barnierovi za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán spravodajca, dámy a páni, poslanci, pred niekoľkými dňami predtým, ako sa uzavrel Bazilej, alebo ako sa uzavrel bazilejský dohovor, chceme e, vyjadriť svoje, svoju zaangažovanosť k bankovej reforme a Európa musí plniť svoju úlohu na globálnej scéne. Ja chcem poďakovať Otmarovi Karasovi a členom výboru ECON za ich zaangažovanosť, za túto výbornú prácu. Spomínate si, poslanc, pani poslanci, na niektoré kritické body, ktoré Ehm, budú veľmi podrobne preštudované predtým, ako revidujeme našu smerni- smernicu o vlastných zdrojoch. A vaše konštatovanie, pán Karas, o dôležitosti ehm, špecificky ekonomi- európskych problémov, európske bankovníctvo sa odlišuje od ostatných a nevyhnutnosť hodnotiť dopad, toto musí byť prehlbené, a potrebu zachovať e, rovnosť konkurencie na medzinárodnej scéne. Samozrejme musíme zdôrazniť, že lepšia kapitalizácia bank je prvoradá podmienka, nevyhnutná prvoradá podmienka preto, aby finančný sektor bol solidnejší, stabilnejší, ale nebude to stačiť. Je tiež potrebné, dámy a páni, poslanci, a vy to viete, pretože na tom pracujete, aby tu bol prísnejší dozor, správa, veci, e, správa podnikových vecí, e, takisto rámec pre špekulatívny kapitál a vyriešenie bankovej krízy. Takže toto je naša cestovná mapa. E, veľký pokrek sa už v tomto zmysle dosiahol. Vďaka vám hlavne pokiaľ ide o dohovor o dozore, zelená kniha o riadení finančných podnikov. Komisia robí tiež svoju prácu. Urobí to tak, ako e, pred koncom minulej jary. Dostanete to na stôl a všetky texty, ktoré sa od nás očakávajú, aby sa implementovali očakávania G20, tomto duchu o niekoľko dní predložím návrh, návrh nariadenia o derivátoch a podobne, takže počkáme niekoľko dní, nové oznámenie o nástrojoch pre e, bankový clearing. Ale aby sme sa vrátili k dnešnej diskusii, tak chcel by som hovoriť o troch veciach s Otmarom Karasom, ktoré ma znepokojujú najskôr uznanie e, kapitálových nástrojov, kooperatívne banky, e, vzájomné poisťovne v rámci definície kapitálu lepšej kvali kvality. Dohovor e, z Bazileja nám umožňuje vziať do úvahy špecifika týchto, týchto bank, ktoré nie sú kvotované na burzách moji kolegovia pracujú s odborníkmi z členských krajín, aby sme dobre implementovali tento nový princíp do európskej legislatívy. Po druhé, ide o pravidla o likvidite a e, definícia e, tzv. také likvidnej marže. Pre Dánsko a Rakúsko tu boli veľmi silné obavy, ktoré vyjadrila komisia v tomto kontexte a to je samotný dôvod, prečo ešte sme v tejto otázke nedosiahli dohodu. Máme výhrady a moje, moji kolegovia pracujú s partnermi e, Banzilenského výboru, aby sme našli riešenie, pokiaľ ide o uznanie povinností, e, pokrytých povinností. Potom i ten pákový efekt Nemôžeme porušiť naše e, záväzky, ktoré sme prijali v rámci G20. Sme síce spokojní s dohovorom, s bazilejským dohovorom, je to súčasť pilieru 2, je tu taktiež nadväzné obdobie, to spomenul aj pán Karas. Videli sme migráciu s, smerom k jednotke, toto ale nebude automatické a chceme tú revíznu doložku v našom návrhu e, uznesenia pre CRD 4 Bazilejský dohovor v rámci Európskej únie. Táto finančná kríza otriasla svetom a mm, musíme sa z nej poučiť. Musíme mať pravidla makrofinančného dozoru, pretože tie nezodpovedali realite. Dohoda, ktorú nedávno našli guvernérovia centrálnych bank v rámci Bazileja, e, sa pripája k reformám, ktoré už boli implementované preto, aby sa tieto veci posilnili a toto je podľa nás dobrá správa, je to dôležitý krok pre posilnenie pravidiel hry a pre finančnú stabilitu globálne a táto nová bazilejská dohoda prispeje na medzinárodnej úrovni k tomu, aby sa vytvorili spoločné pravidlá pre bankový sektor, čo je veľmi dôležité. Tento dohovor je tiež posilnením rovnováhy medzi podnikmi, ktoré majú adaptačné obdobie, aby sa prispôsobili týmto novým požiadavkám a postupne sa zlepší zdravie bankového systému systému bez toho, aby sme podľa nás ohrozili hospodársky rast. Dámy a páni poslanci, moji kolegovia a ja sme veľmi intenzívne pracovali na Bazileji, aby sme sa dohodli s našimi neeurópskymi partnermi a ja chcem, aby šéfovia vlád a štátov G20 schválili tento, túto novú dohodu Bazilej 2 v novembri v Souli, ale tu sa nezastavujeme. Ďalšia etapa bude reforma základná celého systému, budú tu špecifika našej únie, e, ich prispôsobenie sa s medzinárodnými e, normami a CRD 4. Táto smernica tomu neunikne. Budú tu tiež zohľadnené špecifika Európskej únie a v tomto kontexte budeme postupovať e, smerom makroekonomickej a mikroekonomickej analýze tohto dohovoru Bazilej. A vy si spomínate, že E, tomuto sme sa venovali. E, počas prvého trimestra 2011 sme e, prijali záväzok, ktorý sa má v členských krajinách transponovať do januára 2013. Čiže sú tu teda nové ustanovenia, ale musíme zostať realistami. Je to veľmi silný pokrok, tento dohovor, ale ešte veľká práca pred nami. Pracujeme spolu s vami, s členskými krajinami e, v ďalších mesiacoch, aby sme implementovali jednu z najzásadnejších reforiem po kríze. A chcem jasne povedať, že budeme to sledovať veľmi pozorne, budeme veľmi bdelí, ako naši partnermi, nielen USA, ale aj partneri vo svete, oni budú korektne implementovať túto zásadnú reformu a toto bude jedna z otázok, ktorú e, predložím e, počas mojej e, návštevy koncom tohto mesiaca v USA. A súhlasím s pánom Karasom v tom, že požiadavky zaangažovať Európsky parlament ešte viac do tohto procesu, že to je správne a budem vás teda informovať pravidelne, váš výbor, plenárnu schôdzu o každom vývoji v budúcnosti v rámci tohto bazilejského výboru. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A v mene skupín teraz dávam slovo pánovi Gozes za EPP za, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Chcel by som veľmi stručne najskôr pozdraviť, teda zablahoželať k výbornej práci nášho koregu Karasa. Ja som si želal, aby to bola iniciatívna správa predtým, ako komisia navrhne e, nevyhnutné opatrenia na transponovanie Bazileja a práca nášho priateľa Karasa so spoluprácou rozličných teňových spravodajcov umožnila takéto niečo dosiahnuť. Nebudem hovoriť o jednotlivých bodoch, ktoré pokladám za veľmi pozitívne, ale prvky, ktoré ste priniesli, vaše odhodlanie preto, aby e, tieto nariadenia boli efektívne, pragmatické a aby na medzinárodnej úrovni nevytvárali e, neferovú konkurenciu. veľmi často sú veľké rozdiely medzi slovami, ktoré sa povedia oficiálne a realitou záväzkov. Konštatujem tiež, že krajiny mimo EÚ, USA, majú takú veľmi negatívnu tendenciu, že hodnotia našu prácu a my sami implementujeme veci, ktorý, ktoré oni neimplementujú. Bazile je zásadný, európske podniky musia mať rovnaký režim, nemôžu byť penalizované oproti americkým podnikom. V USA veľmi málo bank dodržiava túto smernicu Bazilejského výboru a v podstate nič e, sa tam nevytvorilo a ustanovenia, ktoré boli prijaté v júni pre regulovanie amerických financií, v realite e, nie sú efektívne. Mali by, mal by tu byť vytvorený základ preto, aby sa neuplatňovali ustanovenia subjektami mimo USA. Čiže počítam s vašou delosťou a odhodlanosťou, pán komisár, a mm, počítam s tým, že tu nebudú penalizované francúzske a európske banky. A pre tých, čo financujú hospodárstvo, je na čase, aby banky plnili svoju prvoradú funkciu e, financovať hospodársky rozvoj a nesmieme ich penalizovať inými opatreniami. Ďakujem pekne, pán Gozes. A teraz dávam slovo pánovi Bulmanovi na 4 minúty. Kolegovia a kolegyne, na začiatku by som chcela povedať jednu vec. Bazilejský výbor Bazilejský výbor bol teda výbor v podstate múdrejších či menej múdrých eh, predstaviteľov bank, eh, bankového sektora, avšak ale to nie je nejaký výbor, ktorý by bol úplne bezchybný a vôbec to nie je ani výbor, ktorý by predstavoval samotný zákon. Zákonodarcovia sme tu my, to viete aj vy, pán eh, komisár, vieme, že to viete a zákonodárci si musia dať pozor na to, že čo sa dostane na stôl a musia dbať o to, aby to, čo sa dostane na stôl, malo aj zmysel. Samozrejme, že my chceme, aby predpisy, ktoré sa týkajú um, vlastného imania, existovali. A bola tu kríza a 20 až 30 HDP a nášho hospodárstva sa premárnilo práve kvôli správaniu sa bank a preto ľudia očakávajú, že my ideme banky regulovať, aby sa takáto kríza vôbec neopakovala. E, samozrejme, že chceme aby sme mali, alebo chceme mať proticyklické opatrenia, ktoré sa osvedčujú už dlhé roky v Španielsku. Napríklad e, boli tam síce nasadené proti voli niektorých, ale napriek tomu to prinieslo svoje um, plody a, a bankový systém sa výrazne posilnil. Existujú tu však ešte stále niektoré základné otázky. E, ja veľmi pekne ďakujem pravodajcovi Karasovi e, za to, že tieto základné otázky zahrnul do svojej správy a my túto správu teraz môžeme úplne podporiť. Poprvé, je, áno, je pravda, že potrebujeme mať dopadovú štúdiu, a to musí byť veľmi komplexná štúdia dopadov, ktorá poukáže jasne na to, že aký bude mať e, dopad e, toto všetko na finančný sektor, ale zároveň aj na celé hospodárstvo. E, musíme si položiť tú otázku, ako budú, aké budú ďalej možnosti poskytovania úverov pre malé a stredné podniky. Takisto je potrebné zabezpečiť určitú istotu v tom, že dohoda tentokrát na rozdiel od minulosti bude uplatňovaná aj v iných e, zrchovaných územiach alebo na iných zrchovaných územiach a to chceme, v tom chceme mať jasno, pretože potom tu bude asymetria, ktorú nemôžeme podporiť a to nechceme mať. A po tretie, nesmie tu existovať žiadna diskriminácia akékoľvek právnej formy e, v právnej forme. To znamená, že tí, ktorí teda tie, tie banky, ktoré sa v, počas krízy osvedčili, to teda boli tie, ktoré sa snažili podporovať malé a stredné podniky. E, to neboli práve tie banky, ktoré spôsobili e, nadnárodné veľké problémy. A to sú banky, ktorých postavenie musí byť posilnené. Toto z tých dokumentov, ktoré my k dispozícii máme, to zatiaľ zaručené nie je. A preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako môžeme túto vec e, riešiť prakticky. Samozrejme, že kontrolovať banky je správne vo chvíli, keď sa takáto kontrola bude uplatňovať správnym spôsobom, ale musíme si dobre rozmyslieť, ako by to v budúcnosti malo vyzerať. Nemôžeme len tak e, slepo prijímať akési opatrenia, tak ako ich navrhuje bazilejský výbor kapitálové nástroje musia byť merané podľa toho, či poskytujú alebo zabezpečujú kvalitu a či umožňujú aj absorpciu určitých rizik a strát a že či sú aj z, udržateľné z hľadiska dlhodobého, či sú aj flexibilné, tak ako sa to uvádza aj v správe, ktorú máme pred sebou. To je základný predpoklad. A takisto by sme chceli obmedziť koeficient zadlženosti alebo tú mieru zadlženosti a podľa týchto kritérií potom budeme hodnotiť aj váš návrh, pán komisár. Tešíme sa na to, že budete spolupracovať s parlamentom. Pani Kozec na dve minúty. Vážený pán komisár, keď sme hlasovali o supervízii, povedala som, že naša legislatíva je ako švajčiarsky syr, plný dier. Sú tam miesta, kde by bežný zákon nedosiahol. A minulý týždeň banky z celej EÚ sa zhromaždili a diskutovali o Bazilei 3 každý hovoril o národnej flexibilite, národných pravidlách, národných výnimkách a perverzných stimuloch. Hovoríme o harmonizácii a stabilite, ale napriek tomu v, tejto, v tomto stabilnom rámci sa už všetci pokúšajú vytvoriť diery. Mám toho dosť. Prečo by Bazilej mal byť plačúcim dieťaťom. Veď toto sme nemali na mysli pri našej tvorbe architektúry dohľadu. Bazilej 3 by mal vyzerať inak. G20 to predsa povedala jasne, banky musia byť schopné ustať typ krízy, ktorú máme práve teraz a na to je potrebný kapitál. Nie som slepá, nechcem odvrácať zrak od problémov skutočného hospodárstva a potrieb bank, ale teším sa na makroekonomický a kumulatívny dopad a na vyhodnotenie týchto dopadov, aby sme vytvorili snú právnu normu, ktorú spolu s komisárom Rejnom ste mi slúbili pri vypočutiach. Ale bankám by som chcela povedať, nemôžeme už dlhšie čakať, pretože sa zhromažďujú tajne ostatní a vy takisto sa chovate tajnostkársky Rozšírený a predlžený časový rámec pre Bazilej je šmikravou pôdou. Vážený pán komisár, miera likvidity ešte nie je plne vyriešený problém. Ja si myslím, že sú aj horšie stimuly, perverznejšie stimuly, napríklad štátny dlh alebo inštrumenty, ktoré zasahujú do krátkodobého zadlženia. Nesmieme opakovať také isté opatrenia a aplikovať ich pri vždy na situáciu, kde treba obozretnosť, pretože skutočné hospodárstvo potrebuje niečo iné. Ďakujeme, pani Bars. Ďakujem slovo pán Lambert na minútu a pol. Bazilej 3 musí predstaviť e, základňu pre prácu. To nemôže predstavovať maximálny e, dosah, ktorý si Európska únia určí pozor, ak pôjdete ďalej ako Bazilej na konkurencieschopnosť našich bank na svetovej scéne. Tí, ktorí majú takéto obavy, tak ja musím odpovedať, že my sa musíme e, starať o mm, stabilitu našej hospodár, e, e, našho hospodárstva. Ak majú byť prísnejšie pravidlá, tak nech. Veľmi často sa nám hovorí, že USA hrajú e, tak, ako im to vyhovuje a bez toho, že by mali nejaké e, výčitky svedomia. My teda čakáme konsenzus, ktorý nikdy nepríde. Druhá e, pripomienka, prechodné obdobie musí byť časovo obmedzené a 8 rokov je podľa mňa príliš veľa a to, čo sme neplánovali, e, prísne podmienky v rámci distribúcie dividend a bonusov pre nás by to nebolo priateľné, aby banky na jednej strane hovorili o ťažkostiach vytvoriť kapitálové rezervy, ktoré im e, určujú nové pravidlá a akcionári a manažéri naďalej e, budú mať plné pokladnice a budú e, s nimi manipulovať. A pre banky, ktoré sa sťažujú, že nebude možné vytvárať marže ako v minulosti v, zlatý, v zlatom veku, chcem povedať, že všetky tieto podniky v priemysle, v distribúcii, ktoré pracujú v reálnom hospodárstve, sa musia on, uspokojiť s ročnými maržami, ktoré predstavujú 2, 3, 4 až 5 a nič, žiadna hamba to nie je. Čiže potrebujeme, aby ten, e, to, tá party už konečne skončila. Ďakujem, pán Lamberts. A teraz dávam slovo pani Vicky Ford na dve minúty. Ďakujem, ja som si vedomá, že hospodárska kríza ešte stále neskončila a že musíme sa jej stále venovať. Ale minulý týždeň sme videli, že banky ešte stále žiadajú daňových poplatníkov, aby platili za ich straty. Ale to práve nesmieme dopustiť. Banky sú na to, aby brali na seba isté riziko a aby kapitál a likvidita boli veľmi správne nastavené, riadne nastavené. Je to komplikovaný dokument. Ďakujem, pán Karas. Je to iba súčasť práce, na ktorý ešte treba aj mechanizmus na uznesenia. Poslanci sa chcú naozaj zoznámiť s podrobnosťami a s dôsledkami, s konsekvencami, musíme zabezpečiť, aby sa podobne pristupovalo aj k derivatívam a zábezpekám. Čo chcem však povedať? Vyhodnotenie dopadu sa predsa robilo pre bazilejský výbor, ale bolo to také tajnostkárske, že sme si ho nesmeli prečítať banky by mohli uvoľniť tento dokument a najmä používať ho. A keď vstupujeme do medzinárodných záväzkov, mali by sme dozrieť, aby boli implementované globálne, nielen tu a na Wall Street. Sú mnohé miesta v tomto texte, kde sa hovorí o napríklad menšinových záujmoch alebo odložených daniach alebo v ďalšej klauzule alebo 38 a ďalšia klauzula, ktorá vymedzuje tú výnimku. Banky sa jasné, že navzájom podporujú, ale moja interpretácia angličtiny, ktorá je v tomto dokumente, je, že by sme mali predísť takýmto záverom. Navyše dohodlo sa, že bude všeobecne prijaté záväzne, záväzný koeficient zadlženosti. Ja súhlasím s tým, že keď máme dobré miestne praktiky, mali by sme im dovoliť, aby pokračovali, ale preskúmajme ich verejne a nevháňajme zadnými dvierkami mnohé výnimky, ktoré sú nekontrolovateľné, pretože to je zákulisie, ktoré nie je symbolom dobrej praxe. Ďakujem pani Ford a teraz prejdeme k ďalším rečníkom a slovo dávam pani Luling na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcela najskôr poďakovať nášmu spravodajcovi, pánovi Karasovi za vynikajúcu prácu Podporujem ho v plnej miere e, v jeho práci v tejto komplexnej problematike. Ale musím zdôrazniť v, pri, v rámci svojich dvoch minút e, jednu otázku, ktorá odznela v správe, ale zaslúži si pozornosť. Ide o otázku fan brief v rámci štandardov likvidity. Nový režim likvidity v Európe, ktoré chceme, ktorý chceme redefinovať, by mal zdôrazniť špecifika hospodárske eh, a podobne toto sa používa na dlhodobé financovanie, na investovanie do hospodárstva v širšom zmysle a súčasný návrh, pokiaľ ide o bazilejský výbor, bude mať negatívny dopad a bude to disproporčné na európske hospodárstvo v porovnanie s ostatnými veľkými hospodárskymi celkami, ako napríklad USA. Určite vítam tú skutočnosť, že dohovor Bazilejského výboru z 26. júla pozná tento list Degas ako e, veľmi dôležitý nástroj e, v rámci e, prepočítavania krytia likvidity ale vyzývam komisie aj Bazilejský výbor, aby venovali tomuto nástroju, finančnému nástroju, viac pozornosti, aby sa umožnila primeraná diverzifikácia aktív a aby sme sa vyhli e, nejakému pokriveniu trhu. Tento nástroj musí profitovať e, z primerane pozitívneho kontextu, aby sa mohol rozvíjať. Ďakujem a teraz má slovo pani Podimata na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetci vieme, že táto diskusia o dohovore Bazilejského výboru je dôsledkom nedávnej krízy krízy, ktorá ukázala, že tu bola skutočná, skutočné slabé miesto v regulácii finančných systémov. Teraz sa ukázalo, že je nevyhnutné tieto pravidlá sprísniť pre kapitál, ale aj pre dozor finančných inštitúcií. A v tejto klíme Bazilejský výbor dosiahol dohodu, ktorý obsahuje niektoré zásadné princípy, niektoré zásadné zmeny v pravidlách kapitálu, aby sa zabezpečila solidnosť systému. Teraz pokiaľ ide o európsky kontext, tak správa pána Karasa hovorí o naozaj dôležitých bodoch. Musíme brať do úvahy špecifika európskych trhov, kde 80 pôžičiek e, je z bankových zdrojov. Musíme tiež um, zabezpečiť väčšiu účasť Európskeho parlamentu v týchto veciach. A potom je tu ešte návrh e, zapracovania e, eurobondov akékoľvek už bude ich hodnotenie. A chcel by som tiež zopakovať, že tieto nové opatrenia v oblasti kapitálových požiadaviek sú aj, aj naďalej e, nie celkom dokonalé. Musíme to podrobne sledovať a e, Komisia už prijala dôležité opatrenia, keď prijala tento nový systém európskeho dozoru, čiže mení sa celkové prostredie a teraz by sme chceli, aby tu bola aj väčšia koordinácia aby sme tu mali prevenčné nástroje. Ale tu sa nemôžeme zastaviť, musíme ísť ešte ďalej, myslieť na ďalšie etapy, vytvoriť rámec dohľadu a monitoringu operátorov, ktorí fungujú nekontrolovane či už ide o investície, ktoré sú alternatívne na základe návrhov, ktoré boli prezentované nedávno. By som chcela, aby sme dospeli k určitým pravidlám, pre oblasti, ktoré nemajú dostatočnú transparentnosť. Je tiež dôležité sledovať otázky eh, predajov na krátku vzdialenosť. Čiže musíme sústrediť našu snahu, aby sme vytvorili nástroj, ktorý Ehm, bude sa to týkať aj dane na finančné transakcie. Nechceme tým trestať banky, chceme len vyslať jasné posolstvo európskym občanom, ktorí dnes platia cenu za krízu. Chceli by sme, aby tu bolo lepšie rozdelenie tohto bremena. Ďakujem pani Podimata a slovo má pán, pán Klinc. Minúta. Pani predsednička, kolegovia, keď ehm, banky budú mať viac prostriedkov a viacej kapitálu, tak e, budú mať potom väčšiu schopnosť e, znášať e, svoje straty alebo straty. A bazilejský výbor má práve niečo takéto za cieľ. A však bohužiaľ zatiaľ sa mu nepodarilo vyriešiť systém dôležitých bank a ja vítam návrh Otmara Karasa vo vzťahu k požiadavkám na vlastné imanie, pretože banky, ktoré sú veľké, teda v prípade, že padnú alebo sa nejakým spôsobom zručia, musia byť zachraňované prostriedkami daňových poplatníkov. Ehm, takéto banky jednoducho musia mať dostatočne veľký vlastný kapitál. Ďalšia otázka je potom otázka koeficientu zadlženosti, avšak e, potom je treba zabezpečiť to, aby nedošlo k mareniu hospodárskej súťaže. A preto je k tejto otázkam treba pristupovať citlivo. Um, tieto návrhy takisto sa musia uplatňovať e, globálne, úplne. Nie je možné, aby Spojené štáty e, podporovali rokovania na bazilejskom výbore, ale potom jeho rozhodnutia neuplatňovali a neimplementovali. Sluho má pán teraz na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, ja by som ešte chcel povedať, že som veľmi rád a som veľmi spokojný s tým, že parlament pripravil e, správu z vlastnej iniciatívy a chcel by som teda poďakovať e, správodajcovi z celého srdca. Za posledných desaťročie sme e, svedkami bezprecedentného rozvoja rôznych nových finančných nástrojov a tieto nástroje vlastne rozhodujú aj o povahe finančného trhu alebo finančných trhov v súčasnosti. Preto musíme mať keď chceme robiť e, dozor alebo dohľad, musíme takisto veľmi mať dobre spolahlivé informácie, čo sa tam vlastne deje na týchto finančných trhoch. A finančné nástroje sa už v súčasnosti stali takými, tak komplikovanými, že je prakticky um, skoro nemožné niekedy kontrolorom alebo inšpektorom kontrolovať takéto nástroje. Nesmieme zabúdať aj takisto na globalizáciu finančných trhov. A Preto e, často je dohľad neefektívny. Rast e, množstva finančných inštitúcií e, spôsobuje to, že vlastne je kontrola nad nimi ešte ťažšia stále. Čiže existuje tu celkovo nedostatok nedostatok o prehľade alebo nedostatočný prehľad o celom finančnom sektore a všetkých e, finančných inštitúciách v ňom. Preto by sme sa mali zamerať na bezpečnosť e, finančných systémov a súčasné bazilejské dohody, ktoré sa týkajú kapitálu, teda vlastného imania, um, a ja som veľmi spokojný, že sa do toho zaviedli aj antiproticyklické opatrenia a podmienky pre likviditu, e, pretože keď je kapitál málo efektívny alebo v prípade nízkych, e, e, nízkej efektívnosti kapitálu je potrebné zabezpečiť štandardizáciu a takáto štandardizácia bude pozitívnym vývojom, pretože to umožní zachrániť banky. Ďakujem teraz pán Ludvíkson. Ďakujem pekne. Pani predsednička, práca s novými požiadavkami na kapitálové trhy je určite veľmi dobrá vec, pretože E, naozaj je tu veľký pokrok a ide tu o dobrý zámer zabezpečiť e, bezpečnosť v tomto dôležitom sektore. No, správa, na ktorú sa dívame, tá je dobre vyvážená, je dobre formulovaná, avšak sú niektoré e, otázky, ktoré by, by sme mohli ešte trochu byť jasnejší. Predovšetkým je dôležité netlačiť príliš na banky a E, neskracovať tento implementačné obdobie do takého krátkeho časového obdobia, ale rovnako je dôležité zase, aby veci nešli príliš pomaly. To znamená, že e, malo by byť cieľom tak, aby banky mali dostatok času e, zabezpečiť si stabilitu aby nedošlo k ďalšiemu zrúdeniu. A keď sa pozrieme na 2017 až 2018, tak možno nie všetky banky to budú schopné zvládnuť. Takisto sa musím pozrieť aj na implementáciu a musí byť úzka spolupráca medzi Spojenými štátmi a ostatnými um, kontinentami a takisto celý bankový medzinárodný sektor musí byť eh, stabilizovaný, nielen nejaká časť z neho. Um, čo sa týka implementácie, ak by to mohlo byť, ak by to bolo príliš pomalé, alebo by to niekoho vynechalo, to by mohlo spôsobiť veľké riziká. Po ďalšie, po tretie, pravidelné záťažové testy sú veľmi dobré na to, aby sa overilo, že či tento bankový sektor je stabilný, takže okrem kapitálových požiadaviek, alebo tento materiál je dobrý, ktorý kladie požiadavky na kapitál, ale tie normy alebo tie kritériá by mali byť také, ktoré sa dajú dosiahnuť, dajú splniť. Um, finančný sektor je veľmi dôležitý aj v kríze a preto je veľmi dôležité, aby sme sledovali, ako prebiehajú vývoj. Slovo má teraz pán Schmidt na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán, komis, pán komisár, tieto nové pravidlá sa snažia pripraviť rámec pre trvadzateľný rast a stabilitu, tak aby aj banky mali lepší prístup ku kapitálu a tieto pravidlá majú zabezpečiť to, že umožňuje bankám um, znášať rizika v rámci určitého rámca. Jednoducho takisto ten koeficient zadlženosti ehm, musí byť taký, ak by sme vlastne ehm, neohrozili tým určité aktivity, ktoré ehm, majú nízke eh, riziko alebo prinášajú aj nízky prínos. Takže napríklad eh, aj niektoré nehnuteľnosti alebo obchodné s nehnuteľnosťami a podobne. To znamená, že niektoré návrhy bazilského výboru môžu byť celkom dobré, ale napokon ten kumulatívny um, efekt môže zabraniť um, rastu. Ja takisto tu súhlasím so Sharon Bowles, pretože keď všetky tieto nové pravidlá vstúpia do platnosti, napokon nevieme vedieť, čo sa stane, pretože nie vždy nové pravidlá eh, sú tou správnou odpoveďou na problémy, takže aby tie dobré zámery sa nám nestratili z cieľa. Teraz dám slovo pánovi Kančianovi z EPP na dve minúty. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Mohli... Pán Kančian, mohli by ste prosím e, vymeniť si mikrofón, pretože je tam spätná väzba, ktorá je veľmi nepríjemná. Sente, sente bene? Très bien. Signor presidente... Počujete teraz? Počujem vás veľmi dobre. Pán predseda, pani predsednička, pán komisár. Tak by som chcel poďakovať pánovi Karasovi za vynikajúcu správu. My sme vlastne sledovali um, bezmocne, ako prebiehala táto kríza za posledné 2-3 roky. E, napokon mohlo to dopadnúť aj horšie. A v súčasnosti je Európska únia v popredí a vlastne Európska komisia sa rozhodla, že teda dosiahne, zabezpečí stabilitu. Ehm, na poslednej plenárke sme vyjadrili podporu ehm, ochrane ekonomických záujmov aj Európskej únie a boli ehm, na stole aj návrhy pre rôzne finančné nástroje, rôzne deriváty, a takisto zdaňovanie finančných transakcií a podobne. A teraz ešte čakáme na posledné nápady od komisie. E, pán e, komisár, teda, ale nie, snažme sa teraz bež, bežať od jedného extrému k druhému, e, čo sa často stáva, ale pretože často sú rôzne pravidlá alebo rôzne predpisy bránia potom rozvoju, takže ja si myslím tiež priveľa byrokracie nie veľmi dobrá. Čiže na jednej strane je treba zabezpečiť kontrolu, aby bola stabilita, ale potrebujeme stále a stále len ekonomický rast a rast a rast. To dal to aj mm, pán predseda Barozo v tejto snemovni. A z Bazilejom 3 sme teraz e, na v takom kurze, kde každý bude musieť byť zodpovedný, ale nesmieme zabudnúť, aby sme boli príliš protekcionársky. Musíme takisto zabezpečiť aj mm, mm, prístup malých stredných podnikov k peniazom a mm, takisto aj banky alebo všetky inštitúcie, aby mali prístup k úverom. Mám jednu žiadosť v rámci každý aj pán Kelly na minútu. Yeah, Myslím si, že každý súhlasí s tým, že by sme mali posilniť odolnosť bankového systému, ale vďaka pánu Karasovi sme si vedomi toho, že v rámci bazilejských návrhov nemáme pre všetkých rovnaké pravidla. A keď nemáme rovnaké pravidla, nie je možná férová súťaž. Je tu nebezpečenstvo, že si strelíte vlastný gol. Konkrétne sa tu poukázalo na to, a treba to zdôrazniť, že Amerika a Európa sú veľmi odlišné. Americké hospodárstvo je financované prostredníctvom kapitálových trhov, európske sa spolieha na kapacitu požičiavať v bankovom sektore. A vieme, že táto kapacita bola ohrozená najmä v Írsku, keď bansko, banky jednoducho nemohli požičiavať malým a stredným podnikom. A životaschopné podniky sa jednoducho skrachovali, pretože nebolo dostatok úverov. Ako Vicky poukázala, daňoví poplatníci e, sa nie sú veľmi nadšení z takýchto bankárov a z toho, že sa financujú balíčky záchrany. Sú tu bonusy pre bankárov, sú tu veľkorysé penzie pre bankárov. To nie je veľmi dobre a mali by sme čo najskôr nastoliť lepšiu rovnováhu, ale komisár ma povzbudil, keď povedal, že sa pokusí túto rovnováhu nastoliť, nastoliť rovnaké pravidla pre všetkých a potom si budeme strieľať góly tam, kam patria, nie do vlastnej bránky. Ďakujem, pán Kelly. A slovo má pán Barnie, aby mohol reagovať na mnohé tieto otázky. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem každému, kto vyslovil návrh alebo povzbudenie. Všetci, všetky sme si poznačili. Pán Gozes bol prvý, ktorý hovoril. Potom to spomenul pán Schmidt, pán Prince, pán Ludvigson, pán Kelly s pred chvíľočkou otázku kalibráže. Áno, budeme bdieť na to, aby to bolo dobre nadstavené. Dokonca sú tu tri nadstavenia, ktoré budem pozorne sledovať. Nadstavenie je také najinteligentnejšie opatrení Bazilaria samotného, akokoľvek to už bude transponované do legislatívy. A prechodné obdobia sa využijú čo najlepšie, takisto aj e, pružnosť a druhá kalibráž je Bazilej a všetky ostatné opatrenia, ktoré chceme vytvoriť v rámci agendy G20 na prevenciu a riadenie krízy. A tretia kalibráž, pán Kelly to spomenul pred chvíľkou, a propos Spojené štáty, viem, že bankový sektor v Európe financuje oveľa viac hospodárstvo, ako je to v USA túto, tento rozdiel berieme do úvahy, ale je tu transatlantická kalibráž. Musíme bdieť nad tým, pán Lamberts, bez toho, že by sme čakali na USA. Pán Lamberts, ja hovorím, áno, ja vás vidím. Bez toho, že by sme teda čakali na USA. Vrátim sa do USA Stretnem sa so všetkými e, dozorcami. Chcem, aby sme paralelne postupovali v, Bal, v Bazilej 2, v Bazilej 2,5, v Bazilej 3 a tak ďalej a potom Bazilej 4 v iných veľmi dôležitých oblastiach, ktoré by mohli e, spôsobiť rozdiely medzi e, USA a Európou, teda ide o účtovné normy. Nesmieme byť naivní voči spojených, Spojeným štátom. Čiže počítam, mm, že pán Gozes a všetci ostatní, teda budeme mať túto trojitú kalibráž, alebo trojité nastavenie. Pán Kačian to spomenul pred chvíľou. Finančná nestabilita, ktorá je najhorším nepriateľom rastu a preto musíme e, dbať na to, aby tu boli podmienky lepšej finančnej stability a na začiatku v súvislosti s Čínou, teda menová stabilita je potrebná pána Bulmana som počúval veľmi pozorne, aby tu boli dobré štúdie v mikro a makrooblasti. Použijeme tiež čo najlepšie prechodné obdobia, ktoré nie sú ne, neobmedzené. A máte pravdu, že hovoríte, že tu sa vytvorí európsky zákon na strane rady a nie inde, nie v Bazilej, ale tu sa nachádzajú európsky zákonodarcovia a z tohto dôvodu chceme mať e, ten návrh CRD4, legislatívny návrh, ktorý potrebujeme. V tom potrebujeme váš súhlas, ale aj diskusie a návrhy. Pani Bowles, máte pravdu, celkom iste. Nemôže to byť business as usual. Ja to teda často počúvam od bankárov, kde kade, že Ehm, títo sa mi zdá majú krátku pamäť, hovoria, že kríza sa skončila, všetko sa začína od nuly, my nemáme právo na krátku pamäť, nebude to teda business as usual, nebudeme sa ehm, hrať na reformy a najlepšia kapitalizácia v súvislosti s Bazílejom a CRD 4 nie je jediným nástrojom alebo jedinou odpoveďou. Je tu veľa ďalších odpovedí, o ktorých som hovoril vo svojom príspevku na úvod, teda riadenie krízy. Samozrejme to, čo robíme e, v súvislosti s reguláciou hedžových fondov, dúfam, že e, aj súkromný kapitál, deriváty, E, predaj na krátko, veľmi ďalšie dôležité nástroje, e, testy zaťaženia sa musia robiť pravidelne, to spomenul jeden kolega, čiže toto je prostredie, v ktorom pracujeme. Pán Lamberec, zo pár slov k tomu, čo ste povedali a čo bolo veľmi dôležité. Distribúcia dividend, banky, ktoré neaplikujú minimálne formy kapitalizácie, problém e, bol jasne ošetrený prostredníctvom Capital Conservation Buffer, ktorý hovorí, že sa nemôže distribuovať dividenda v bankách, kde minimálne požiadavky na kapitalizáciu nie sú splnené. Takže toto je jeden z nástrojov, ktorý chceme použiť aj v našom projekte legislatívy. Pani Ford, áno, musíme chrániť daňových poplatníkov a to je aj dôvod, prečo budeme pozorne sledovať e, návrhy, ktoré o niekoľko dní zverejníme o správe a prevencii kríz a dúfame, že každá členská e, krajina sa podľa toho bude správať, aby banky platili za banky, nie daňoví poplatníci. Pani Luling položila veľmi presnú otázku. Áno, dostali sme v rokovaniach v Bazileji a naši spoluprac e, spolupracovníci na tom pracovali tam ten, ten 40-percentný rozmer nie fan brief, e, ktorý ste spomenuli, je to dobrý výsledok podľa mňa a sme naklonení diverzifikácii likvidných aktív. Pán Klinc spomínal otázku too big to fail. A aj tu som reagoval tak, že tieto obavy boli vyjadrené v USA a nemôžeme duplikovať e, americký bankový systém tu, pretože tu sú rozdiely v európskom modeli, ale je to otázka, pán Klinc, ktorá ešte na globálnej úrovni nie je vyriešená ani v G20, ani v rámci Rady pre finančnú stabilitu. Teda chceme, aby daňoví poplatníci neboli tí, ktorí za to platia. Pán teda finančné komplexné nástroje. Otázka ďalšieho kolegu. Potrebujeme posilnený dozor, preto ESMA, nový európsky orgán, bude zohrávať prvoradú úlohu v tejto oblasti vďaka parlamentu vo veľkej miere, aby sme bránili toxickým produktom. A uvidíte o nejaký čas, že sme sa snažili vyriešiť túto otázku ESMI. No a potom pani Podimata, um, ratingové agentúry, tak tu tiež musíme konať v tretej etape. To, čo sme doteraz dosiahli, nestačí a pracujem teraz na tejto tretej etape regulácie ratingových agentúr a diverzifikácie e, týchto e, agentúr, ktoré sú sústredené v príliš málo rukách ministrov e, na ECOFINE v, v piatok, teda sme sa pýtali a pripravíme konzultácie tejto regulácie, týchto nariadení. Takže toľko k tomu, čo môžem tomu povedať. Pani Špít hovorila, Špilt hovorila o tých kumulatívnych efektov, ale tu je ešte raz dôležitá tá kalibráž. Ďakujem, pán komisár, pán spravodajca, čo si o tom všetko myslíte? Máte slovo na záver. Dámy a páni, ja si myslím, že táto diskusia bola nám všetkým jasná, bola vysoko kompetentná, bola zodpovedná, Myslím si, že mali sme tu, navzájom sme si poskytli veľmi dobrý obraz situácie a pán komisár, chcel by som poďakovať aj vám a ostatným účastníkom tejto diskusie. My nespochybneme proces, ale tento proces ešte zatiaľ nie je dokončený. A my sme len zatiaľ ešte sa dotkli rán. A to sú rany, ktoré boli spôsobené rôznymi bankami, tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch. A jednu vec musíme povedať jasne. Ešte predtým, ako sa začal legislatívny proces, bol bazilejský proces a ten bol ešte pred našim rozhodnutím a ten predurčuje naše rozhodnutie, naše rozhodovanie. A my by sme pôvodne nemohli sami prevziať iniciatívu, museli sme teda vziať do úvahy bazilejský proces je treba vytvoriť nové globálne systémy, je potrebné zabezpečiť demokratizáciu týchto procesov a my musíme byť, zaplnen, za, by súčasťou tohto procesu a nie, aby nám niekto niečo položil na stôl ako hotovú vec. Čiže je, je potrebné zabezpečiť investície a potrebujeme zabezpečiť súvislosti medzi našim rozhodovaním a taktiež medzi globálnym rozhodovaním potrebujeme aj jasné definície štandardov likvidity. Máme tu problém v tom, že Američania majú problémy s presadzovaním ich noriem likvidity a už dnes sa snažia zavádzať určité doplňujúce kritériá. Našou devizou však ale musí byť buď tie mm, vonkajšie ratingy ako základ hodnotenia, alebo alternatívne kritéria ako napríklad cenová stabilita, ale v žiadnom prípade nie je možné, aby obe veci boli potrebné alebo fungovali pre Európu a pre Spojené štáty iba jedno z nich. Takže musíme byť dôslední a pán komisár, e, musíme si dať pozor na to, aby komisia naozaj vykonala dopadovú štúdiu a aby táto štúdia potom bola predložená jednotlivým národným parlamentom aj Európskemu parlamentu. Musíme mať e, jasný základ toho, čo tu robíme a je potrebné, aby sme mali zodpovedné spolahlivé informácie a nesmieme z tohto procesu vynechať národné parlamenty ani Európsky parlament. Európsky parlament musí byť zahrnutý do komunikačného procesu, tak ako je to aj, národ, ako aj národné parlamenty. Ďakujem, pán Karas. Rozpravu sme skončili, zajtra budeme hlasovať o tejto téme a prejdeme k ďalšej téme. Pán Varnie tu zostane, takže teraz eh, tu máme vyhlásenia komisie o pokutách ukladaných